zasadnutia našo dnešn- našej dnešnej schôdze, e, vážení kolegovia, sa týka vyhlásenia Rady a komisie o jednej operácii. Ide o údajné navrátenie učičencov pri pobreží greckého ostrova Farmakonizi, v dôsledku ktorého ich prišlo niekoľko o život. Slovo dostane najprv pán Venicelos, ktorý v mene rady e, urobí príslušné vyhlásenie. Takže nech sa páči, pán Verincelos, máte slovo. Ďakujem pekne, pán predsedajúci. E, dámy a páni, som tu pritomný teraz ako e, predseda rady, ale zároveň som aj ministrom zahraničných vecí Grécka, čiže v oboch týchto pozíciách eh, by som rád vyjadril hlboký smútok gréckej vlády a celej gréckej spoločnosti za stratu životov eh, pri mori počas tragického incidentu stroskotania lode eh, pri pobreží gréckého ostrova Farmakonisi. Zažili sme už mnohé takéto tragické udalosti Eh, napríklad tragická eh, udalosť pri Lampeduze a napriek neustálemu úsiliu, ktoré eh, robíme a ktoré naše podbriežné stráže vyvíjajú, už predtým sme hovorili o tlaku, imigračnom tlaku na Bulharsko turecko-gréckých hraniciach a tiež e, v ďalších krajinách Stredomoria je tu veľmi dlhá hranica, ktorú je potrebné chrániť a musím povedať, že naše prostriedky nie sú vždy dostatočné a častokrát čelíme incidentom, ktoré sa výrazne líšia od incidentov, ktorým sme čelili v minulosti z dôvodov krízy a občianskej vojny v Sýrii prichádza k enormným tokom utečencov, čo vytvára obrovský tlak. Každý deň e, čelíte takýmto incidentom. Tragédia, ku ktorej došlo pri e, ostrove Farmakonízy, je typickým príkladom e, typickým príkladom týchto imigračných tlakov. Od augusta 2012 v Egejskom, vo Egejskom mori táto situácia sa skutočne zhoršila. V roku 2008 e, bolo 15 tisíc incidentov, potom prišlo pred e, posledným narastom v Sýrii bolo znížených počet. V 2011 aj 2012 ich bolo menej, ale od augusta 2012 je tu jasný nárast takýchto prípadov. Helenská pobrežná stráž E, pôsobí na hraniciach viac ako 2000 e, kilometrov. Tento región samozrejme zahrňa e, veľké množstvo ostrovov a ďalších útesov. Napriek doposiaľ vykonala záchranné operácie pre 3125 ľudí čo je 29 tých, ktorí vstúpili nelegálne bez, um, do Grecka bez platných cestovných dokumentov. E, v tomto prípade nás podporili i pozemné jednotky, e, i plavidlá, ktoré išli do tejto oblasti. E, počasie bolo veľmi zlé a došlo k tejto dráme pretože prišlo k strate e, väčšieho počtu životov. Tento, pri tomto incidente sme si uvedomili hĺbku tohto problému. Pán Varvi Čotis, ktorý je minister pre námorníctvo v Grécku, e, zdôraznil v liste, ktorý zaslal komisárovi pre humanitárne záležitosti Rade Európy a komisárke Malström, e, že nezávislé konanie prebieha. Chceme vyšetriť presne, čo sa stalo. Chceme odhaliť úplnú pravdu. Chcem vás ubezpečiť o tom, že nie je žiaden dôvod, pre ktorý by sme e, nemali dôsledne preskúmať túto tragédiu. Skutočne tento, táto nehoda by mala e, fungovať ako katalizátor. Ja dokážem predvídať, aké výsledky bude mať toto vyšetrovanie. Frontex má svoje vlastné informácie. Naša pobrežná stráž e, dala všetky informácie a údaje, tak ako boli zaznamenané vo svojich e, mechanizmov. Mali by sme dospieť k záverom o tom, čo sa udialo už som spomenul eh, v predošlej diskusii eh, týkajúcej sa Bulharska, Európska únia by mala preukázať solidaritu. Princíp spravodlivého rozdelenia eh, bremena by mal byť uplatnený. My čelíme tlaku dennodenne a musíme vytvoriť taký inštitucionálny rámec, ktorý bol už prezentovaný. Je to jednou z priorít helenského predsedníctva a bude to prioritou i talianského predsedníctva, ktoré príde. Čiže chceme ustanoviť e, integrovanejšiu stratégiu pre riadenie e, imigračných tokov. Dovolte mi pripomenúť, že Európska rada už dvakrát diskutovala pomerne dlho túto tému v oktobri a decembri minulého roku a počas neformálnej schôdze ministrov spravodlivosti a vnútra bolo to pred niekoľkými dňami 24. januára v Aténach. Tak títo ministri e, spolu s komisárkou Malström diskutovali o tejto téme, kde sa snažili nájsť riešenia e, v rámci postštokholmskej éry a Európska komisia e, predloží návrh a v júni dúfame na Európskej rade sa nám podarí završiť tento program program manažmentu tokov, imigračných tokov. Samozrejme, e, nemôže to byť e, naša jediná odpoveď na každodennú agóniu ľudí, ako i organizovaného zločinu, ktorý využíva chudobných, biedných ľudí, utečencov, ktorí sa snažia odísť, e, opustiť ťažkú situáciu a neľudskú situáciu v Sýrii a v ďalších krajinách, z ktorých utekajú Takže v mene eh, rady i v mene greckého predsedníctva vás chcem uistiť o tom, že naše vyšetrovanie bude kompletné a spravodlivé. Berieme veľmi citlivo túto otázku, budem spolupracovať s komisiou a dúfam, že budeme efektívni. Ďakujem pekne. Takže teraz si vypočujeme to, čo nám povie v mene komisie eh, naša drahá kolegyňa Cecilia Malström. Takže nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Dámy a páni, pán minister zahraničných vecí, samozrejme, že ja by som na úvod chcela vyjadriť úprimnú sústrasť po tom, čo došlo v blízkosti greckého ostrova Farmakonisy. Čiže uh, moja sústrasť je uh, s pozostalými. No, už e, dosť dlho sme konfrontovaní e, s prílevom pristahovalcov, utečencov a spolupracujeme teda s Gréckom na príprave fungujúcej imigračnej politiky, utečenskej politiky v súlade s medzinárodnými a európskymi normami. Už sa toho udialo veľa, ale samozrejme ešte máme pred sebou kus práce a i naďalej budeme uh, pomáhať, podporovať Grécko, pokiaľ ide o pristahovalectvo, utečencov, azylový systém, ochranu hraníc a tak ďalej. Áno, sú tu určité um, indicie poukazujúce na navrátenie utečencov a toto nás naozaj veľmi znepokojuje. My sme v kontakte s ministerstvom, s príslušnými orgánmi a stále monitorujeme situáciu pra, priamo v teréne aj uh, prostredníctvom Frontexu. Pokiaľ ide o túto konkrétnu udalosť, z informácií, ktoré máme, máme dojem, že išlo o operáciu hľadania a záchrany, nebola to teda operácia kontroly hraníc. Bolo to naozaj za zlých poveternostných podmienok a je ťažké zistiť, čo sa udialo. Áno, samozrejme, že je vždy nepriateľné, keď ľudia prídu o život a nemalo by sa to tolerovať. Na ďalší deň som bola v kontakte s ministrom Dendiasom, to je minister pre verejný poriadok, a s pánom Vavriciotisom, ktorý je minister zahraničných, ktorý je e, ministrom pre e, námorné hranice. Ja som uh, ich požiadala o to, aby sa veci nezávisle objektívne prešetrili. Oni mi to aj prislúbili. A tiež sme ich vyzvali, aby prijali potrebné kroky na predchádzanie podobným situáciám do budúcna. Samozrejme, chcem využiť tú príležitosť na to, aby som Grécku aj ďalším pripomenula to, že pri e, kontrole hraníc e, je potrebné, aby všetky krajiny dodržiavali v plnej miere ľudské práva migrantov a hlavne musia rešpektovať e, princíp non-refoulement. Takéto navrátenie je nelegálne podľa medzinárodného aj európskeho práva. Tiež je potrebné zabezpečiť, aby žiadatelia o azyl mali prístup k azylovému postupu v prípade osôb tretich krajín, ktoré chcú požiadať o azyl na území Európskej únie. Takže dúfame, že sa veci prešetria naozaj hlbkovo, rýchlo, transparentne, tak aby sme naozaj osvetlili udalosti tej tragickej noci vo, far- vo farmakonizi. Ďakujem za pozornosť. Ďakujeme pekne, pani komisárka. A teraz začneme kolo rečníkov v mene jednotlivých politických skupín. A ako prvá vystupí pani Janaku v mene EPP. Máte 1,5 minúty, nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Chcem sa poďakovať pánovi ministrovi, úradujúcemu predsedovi rady, aj pani komisárke za úvodné slova. Ide o incident, išlo o záchranu ľudí, pokus záchranu ľudí o druhej v noci. No ale vystali určité pochybnosti a táto vec je teraz na stole prokuratúry a bude prešetrená. Pani komisárka, ja by som však chcela jednu vec objasniť. Grécko je konfrontované s obrovským prílevom imigrantov a utečencov. Vy ste správne spomínali otázku udelovania azylu, ale sú tu osoby, ktoré obchodujú s nádejami iných, ktoré na nich zarábajú. A ešte je tu ďalšia vec a o tej existuje dohoda. Ale dohoda, ktorá hovorí o tom, že na prvé obdobie, obdobie prvých troch rokov nedôjde k navráteniu, je to dohoda s Tureckom, je to európska dohoda s Tureckom, toto sú naše spoločné hranice, preto máme aj agentúru Frontex a naši susedia si musia uvedomovať, že ak chcú dobré susedské vzťahy s Európou, že skrátka musia spolupracovať. Spolupracovať v boji eh, proti eh, takýmto pašovateľom, eh, takýmto prevádzačom, ktorí bohatnú zneužívaním ľudí, ktorí sú v beznadenej situácii. O toto tu ide. A ja osobne som presvedčená, že vy, pani komisárka, máte za úlohu prísť s návrhmi v tomto zmysle. A vy ste sama povedali, že by e, tu mala byť väčšia miera solidarity, európskejší prístup, väčšie úsilie. úsilie. Európa samozrejme nemôže zatvárať svoje brány, ale e, nemôže ich e, do Korán otvárať. To tiež nie, lebo by to znamenalo zlé podmienky a geta. v oblasti, v priestore, treba by mal byť priestorom demokracie, slobody a plahobytu. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne, pani Janaku. A teraz dostáva v mene socialistov na dve minúty slovo pani Kopa. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Táto tragédia si vyžiadala 15 ľudských životov. A nie je to iba problém Grécka, rovnako ako v prípade Lampedusy. Tam prišlo život až 150 ľudí a toto tiež nebol čisto talianský problém. Sú to európske problémy a jeden aj druhý. A veľmi jasne vidíme, že Európska únia nie je schopná navrhnúť integrovanú imigračnú politiku trvanie na Dubline 2 a odmietanie spravodlivého rozdelenia a tlaky na krajiny juhu hrozí im vylúčenie zo Schengenu, ak nebudú mať veľmi prísny režim. No, sú tu obete tohto všetkého, hlavne ženy a deti. A to je naozaj neakceptovateľné. Je tu však aj grécky problém a tým sú vyhlásenia ministra verejného poriadku, ktorý hovorí, že sme naše nešťastie spočíva v tom, že máme druhotriedných imigrantov, že pochádzajú z vojenských zón, z vojnových zón a že preto žiadajú o azyl. A toto vyhlásenie prišlo po udalostiach vo far- farmakonizi. A potom pán Varvičios, ten to tiež eh, prišiel s tými vyhláseniami, Vyjadril sa, že eh, OSN chce eh, vytvárať problémy pre Grécko a eh, skrátka veci ako by uzavrelo ešte predtým, než sa uzavrelo vyšetrovanie. No a uh, sú tu trošku iné vyjadrenia z očí voči UNHCR, z očí voči uh, iným uh, orgánom vyšetrovacím. Čiže naozaj tu vidíme obrovskú mieru cynizmu a nerešpektovanie iných. Ale toto je skrátka nerešpektovaním ľudských bytostí vo všeobecnosti. Ďakujem pekne. Ďakujeme pekne, pani Kopa. A teraz na minútu dostáva slovo pán Chrysogelos v mene zelených. Nech sa páči. Ďakujem pekne, pán predseda. Áno, som veľmi rád, že prišiel aj uradujúci predseda Ehm, veľmi si počul jeho prejav, kde žiadal o odpustenie, kde viedil politovanie v mene celej gréckej spoločnosti, lebo takéto ospravedlnenie ešte oficiálne neprišlo a dokonca e, tu boli rôzne e, vyhlásenia v opačnom zmysle, e, vyhlásenia, ktoré sa udiali ešte pred uzavretím vyšetrovania. Čiže musíme počkať na výsledky vyšetrovania, pretože e, minister e, námorných pre námorné hranice e, skrátka vec uzavrel ešte predtým, než prebehlo vyšetrovanie. A je jasné, že takéto vyhlásenia Skrátka, jeden aj druhý minister sa vyjadrujú o takých druhotriedných pristahovalcov. Ja si myslím, že je potrebné toto odsúdiť a ukázať, že my tu v Európskom parlamente uplatňujeme úplne iný prístup. A tiež je dôležité pokázať na to, že ide o európsky problém, nielen grécky. A to povedala aj Rada Európy. 750 osôb prišlo v vodách Stredomoria o život v snahe zlepšiť svoj život. Kto sú to? títo pristahovalci? Sú to nejaké nelegálne siete? Nie, sú to ľudia, ktorí sa snažia vyhnúť smrti na týchto preplnených loďkách, tých, ktorí sa utopili vo vodách Lampedúzy, ale aj v gréckých vodách. To sú ľudia, ktorí sa snažia uniknúť vojnovým konfliktom. To, čo sa udialo vo Farmakonizi, to boli utečenci z Afganistanu a zo Syrie. Čiže mali by sme uplatňovať iné politiky na európskej úrovni. Európska únia by nás nemala tlačiť do uzatvárania hraníc. Ľudia, ktorí naozaj majú právo získať štatút utečenca, mali by mať právo priznať naše územie legálnym spôsobom. Ďakujem. Ženy kolegovia, kolegyne, eh, mám teraz veľmi nepríjemnú eh, nepríjemnú povinnosť. Sme skutočne, eh, máme tu schôdzu keď kolega e, hovorí dvakrát dlhšie, e, znamená, že bude niekto, kto nebuď nedostane miesto. A toto nie je norma, ktorú máme v tomto parlamentu. Preto vás chcem vyz- vyzvať veľmi otvorene, aby všetci sa dodržiavali čas, ktorý majú pridelený, lebo keď nebude iná možnosť, bude musieť vám vypnúť mikrofón, keď už 2, sekund, o 2-3 sekundy prekročíte čas, ktorý vám bol pridelený. Takže ospravedlňujem sa kolega Šuntis, nebolo to konkrétne tebe, ale v každom prípade eh, jedna minúta, nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Došlo tu k určitým udalostiam. Ide o to, či je to bežná prax, ktorá sa týka gréckých hraníc. Netýka sa ale Grécka, týka sa to hranice ako takých. No a jednoducho treba si prečítať správu Amnesty International z júna minulého roku. Pokiaľ chceme sa zobrať tým, čo sa udialo na farmakonisi, je tu vážna zodpovednosť e, gréckých orgánov, takéto navrátenie už bolo vlastne odsúdené v minulosti, odsudzované v minulosti a to, čo potrebujeme, je mať nezávislé vyšetrenie, aby sme mohli posúdiť, kto vlastne nesie akú časť viny. Vážená pani komisárka Malmström, Koľko ľudí sa musí ešte utopiť v Stredozemnom mori, kým si uvedomíme, že musíme absolútne zmeniť našu politiku, ktorá sa týka migrácie a azylu, ktorá sa týka ochrany základných práv všade v Európe? Dôležité, aby sme čo najrychlejšie prijali efektívne opatrenia, aby sme mohli zachraňovať utečencov na otvorenom mori. Musíme tu mať prijímacie centrá, na, miest, na bude vstupu potrebujeme nový legislatívny rámec, ktorý zabezpečí to, že je tu spravodlivé prerozdelenie všetkých imigrantov vo všetkých štátoch EÚ. Ďakujem pekne, takže sme ukončili e, kolo v mene skupín a teraz už jednotlivci, ktorí sa prihlásili, e, slovo dostane pani Holmajer, ktorá má 1,5 minúty. Vážený pán predsedajúci, vážená pani komisárka, vážený pán minister, opätovne No, zomreli ľudia, opäť zomreli deti na úteku. Grécka pobrežná stráž informovala písomne Frontex o tom, že došlo k, pri farmakonizí k nasadeniu, ale bez toho bol to zapojený Frontex. Tie správy, ktoré podáva grécka pobrežná správa, sú v plnom protiklade s tým, o čom hovoria utečenci. Frontex nemôže vykonávať analýzu, ak nebol zapojený do nejaké operácie a preto vítam vyšetrovanie, ktoré vykoná grécka prokuratúra, aby sa plne vyšetrila táto udalosť. Pokiaľ národné zložky sami vykonávajú operácie v na mori bez zapojenia Frontexu budú sa opakovať takéto situácie. Preto je dôležité, aby všetky operácie sa diali v rámci spolupráce. Frontex je nezávislá inštitúcia, ktorá slúži všetkým. Chceme zachráňovať utečencov, chceme dodržiavať pravidlá, chceme podporovať lepšie riešenie, pokiaľ ide o nejaké útoky na gréckých eh, pohrančerov. To je neoprávnené, treba to najprv vyšetriť. Dôležité je sa zameriavať na prevádzačov, potom dôležité zamerať na to, čo robia turecké orgány a dôležité sa zamerať na prevádzačov, ktorí pôsobia na území Turecka. Pokiaľ je ukončenie spoločnej operácie Poseidon Sea, nesprávne bolo ukončiť tieto aktivity, lebo tým pádom by sme stratili prehľad nad týmto územím. Kolega, tiene un minuto el señor... Eh. Ďakujem pekne. Pán Arsenis, jedna minúta. Ďakujem pekne za slovo. Dnes by som chcel vyjadriť to, ako sa môžu cítiť obete, ktoré zažili e, túto tragickú udalosť, ale prežili ju, ale prišli o deti. Hovorili o tom, že pohraničiari sa nechceli snažiť e, zachrániť ich, ale snažili sa ich utopiť. Videli, že tam boli medzi nimi deti a ženy, volali o pomoc, ale pobrežná stráž na nich zautočila a všetci by sa utopili, ak by sa nebolo stalo to, že niekto hodil do vody kus dreva, ktorého sa mohlo chytiť dieťa. Potom e, nebol im poskytnutý už na pobreží tlmočník. Toto sú všetko pochybenia a vlády sa k tomu musia postaviť priamým spôsobom. Vlády podporujú Dublin 2, čo je nesprávne, pomôže to našej krajine. Dôležité je si uvedomiť, že to politické krytie, ktoré tu bolo poskytnuté ehm, gréckým pohraničiarom, boli, bolo im povedané, aby navrátili etečun, utečencov. Ďakujem. Ďakujem pekne. Slovo teraz dostane kolega Angurakis. Ďakujem pekne. Pokiaľ ide o tragické udalosti pri farmakonízi, sú dôsledkom represívnych politik EÚ a pokiaľ ide aj novej koaličnej vlády v Grécku sú tu takéto aktivity na hraniciach, je tu, sú tu spoločné represívne operácie ktoré vedú k tomu, že je čoraz viac obetí. Jednoducho sú tu toky migrantov, jednoducho mm, nedokážeme tie toky zvládať. E, sú tu imperialistické snahy EU a USA a to vedie k tomu, že ľudia sú zúfali, musíme zastaviť tieto represívne aktivity EU a Frontexu, musíme zmeniť európsky systém dohľadu nad hranicami, musíme poskytovať azyl alebo dočasný humanitárny status pre tých, ktorí pri, pochádzajú z vojnových zón, musíme poskytnúť do, to som dokumenty, aby mohli cestovať v rámci EÚ, musíme zrušiť Dublin 2, Grécko mali zostaviť svoju účasť na všetkých imperialistických aktivitách to a EU. Ďakujem. Ďakujem pekne. Posledný rečník, e, pán Komocakos. Nech sa páči. Ďakujem pekne za slovo. Udalosti pri farmakonizi boli tragédiou. A jednoducho, ako sa my staviame k legálnej migrácii, ako sa staviame nelegálne, to je veľmi dôležité. Na jednej strane máme teda štát s jeho inštitúciami, a štát podľa medzinárodných dohovorov a podľa všetkých zákonov má chrániť hranice, má uplatňovať pravidlá, ale na druhej strane všetky, všetky tie organizované skupiny prevádzačov, ktorí sa priživujú na zúfalosti ľudí, to je hrozná situácia. Situácia je zložitá, na tom sa zhodneme. Zhodneme sa na tom, že právo na život je najdôležitejšie základné ľudské právo a jednoducho nemôžu tam byť žiadne výnimky. A druhá vec sa týka toho, že pokiaľ ide o ochranu a bezpečnosť našich hraníc, to je veľká povinnosť pre každý štát. A to sú tie princípy, ktoré uplatňuje Grécko a snaží sa riešiť ten problém nelegálnej migrácie. A to, sú, to, to, bol, to bol vlastne dôsledkom toho, čo sa udialo na, e, na konci januára. Teraz je dôležité vykonať naše povinnosti ako Gréci. Snažíme sa ich splňať v zložitých okolnostiach. Európa tu má tiež svoje povinnosti a časť týchto povinností je prerozdeliť správnym spôsobom utečencov. Ďakujem pekne. Máme ešte dvoch. E, teraz dva príspevky E, dva príspevky pani Pirca. Vieme, že samozrejme presne e, vypneme mikrofón. Takže nech sa páči. Pani Veržia, nech sa páči. E, nemáte mikrofón ešte zapnutý? Dráma, ku ktorej došla vo farma Konisi eh, mala eh, za obete 12 osôb, hlavne ženy a eh, deti. Diskusia, ktorá sa tu teraz deje, sa deje preto, lebo Rada Európy, UNHCR a mimovládky spochybňujú, vychádzajúc z očitých svetkov, z svedectiev, spochybňujú postup pobrežnej, pobrežnej hliadky. Grécko je momentálne putinskou krajinou a e, myslím si, že takéto spochybňovanie je neakceptovateľné. Je potrebné e, spravodlivosti jasne stanoviť. Grécko e, zatvára svoje pozemské hranice. Viac než 25 tisíc osôb, ktoré prišli o život v Stredomorí je naozaj potrebné prijať text minimálne o ochrane na mori a to ešte v tomto funkčnom období. Ešte raz opakujem, mnoho osôb každoročne prichádza o život. Rozdelenie medzi členské štáty rečnička žiaľ bola vypnutá. Pán, merci, má slovo. You, Ďakujem pekne, pán prezident, pán minister Venezuelot Eh, vaša vláda má krv na svojich rukách, eh, komisárka Ström i vaša komisia má krv na rukách a ty, týchto ľudia treba, počet týchto ľudí treba pridať k 20 tisíc ľuďom, ktorí zomreli počas posledných dvoch desaťročí. Tento muž stratil ženu a tri deti. Tento muž prišiel o ženu a tri deti. Podľa správy tých, čo prežili, oni umreli pri neľudskom zaobchádzaní zo strany e, pobrežnej stráže e, v snahe o navrátenie. Skutočne táto, tieto brutálne skutky vychádzajú z brutálnej politiky greckej vlády a EÚ. E, je to skutočne, vychádza to z systému, z neľudského systému, ktorý treba zvrátiť. Ďakujem. Ďakujem, kolega. Takže Ukončili sme príspevky a teraz dostane slovo pani komisárka Malström, aby mohla zareagovať v mene komisie na rôzne príspevky. Nech sa páči, máte slovo, pani komisárka. Ďakujem pekne. My samozrejme sme si vedomi tlaku, ktorému čelí Grécko a preto som povedala v úvode, snažíme sa pomôcť Grécku v čo najväčšej možnej miere. Technickou pomocou, ľudskými zdrojmi, praktou, praktickou pomocou, ako i finančnou pomocou, aby e, prišlo k vybudovaniu systému migrácie, azylu, hraničnej kontroly, ktorý bude v súlade s medzinárodnými právom a európskymi štandardami. E, tragédiu, o ktorej hovoríme, e, pri ostrove Farmakonizy, e, viacerí z vás ste spomenuli Lampedúzu, tam som tiež bola a skutočne e, takéto veci sa dejú dennodenne, v menšej škále, ale každý deň. Keď hovorím s tými, čo prežili, či už z Lampedusy alebo ďalšími, oni hovoria, že vedia, že riziko e, toho, že sa utopia po ceste, je okolo 60-70% a stále to riziko podnikajú. A prečo? Pretože sú zúfali. A prečo e, sa nalodia na tieto člny? Pretože zúfalo sa chcú dostať do Európy a preto my musíme nájsť spôsob, aby títo ľudia mohli bezpečne prísť do Európy, do všetkých 28 krajín, nie len 10 krajín. Všetkých 28 krajín by malo e, prevziať zodpovednosť a otvoriť sa aspoň časti z nich. Hľadáme nejaké dôvod, nejaké spôsoby v rámci štokholmského programu, aby sa mohli dostať do viacerých členských štátov. Samozrejme, musíme spolupracovať i s tretimi krajinami. Niekto spomenul Turecko. Áno, bola som tam pred Vianocami a podpísala som readmisnú dohodu s tureckým ministrom. Tiež rozširujeme našu spoluprácu s ďalšími krajinami. Tuniskom, Marokom, e, s Egyptom a Líbiom by sme tiež mali, ale situácia je tam ťažká, ako ste viete. Ťažké diskutovať v súčasnosti s týmito krajinami. Bojovať proti prevádzačom a vytvoriť e, zodpovednú migračnú politiku. Tiež e, pracujeme s Frontexom na záchranných operáciách v širokej škále a od začiatku roka máme Eurosur operáciu, ktorá funguje. E, sú to malé plavidlá, ktoré dúfajme, že zachránia ďalšie životy. Áno, potrebujeme viac solidarity v Európe, ale potrebujeme i viac zodpovednosti. Tieto veci idú ruka v ruke. A i musí to byť politika, ktorá bude v plnom súlade s dodržiavaním ľudských práv a umožniť ľuďom, ktorí prídu ku hraniciam, aby mohli požiadať o azyl. Požiadať o azyl nie je zločin. Je to niečo, čo je chránené ženevským dohovorom a európskou legislatívou. Ale ako iste viete, politická klíma nie je veľmi priaznivá. Keď sa nám však podarí postaviť sa za tých najzraniteľnejších v našom susedstve, tak Európska únia si nemá čo vyčítať. Pokiaľ ide o túto tému, dnešnú tému a o tento incident a úmrtie ľudí vo farmakonizi, je to skutočne veľmi, slušn- e, veľmi smutné, je to veľmi tragická udalosť a ja očakávam, že príde k nezávislému, e, nestrannému vyšetrovaniu, ktoré túto situáciu objasní. Ďakujem, Cecília, a e, rozpravu uzatvoríme k tomuto bodu v mene rady. Pán Venizelos, nech sa páči, máte slovo. Ďakujem pekne, pán e, predsedajúci. Dovolte mi povedať, vážení poslanci, vážené poslankyne, že počas svojej dlhej parlamentnej dráhy som sa zúčastnil často e, na diskusiách v našom národnom parlamente, v gréckom parlamente, kde sme často hovorili o otázkach života a smrti. Hovorili sme o ľudských drámach, ku ktorým dochádza. No veľmi e, ľahko sa tieto prípady zneužívajú pre politické účely. Prosím, dovolte mi povedať, že Mm, som rovnako citlivý a vnímam ich vy ako vy na ľudské práva, na dodržiavanie ľudských práv a pri e, spontánnych reakciách e, e, na úmrtie nevinných ľudí a najmä e, pri úmrtiach e, žien a detí. Nechcete predsa, aby sme my teraz rozhodli o tom, e, ako má dopadnúť toto vyšetrovanie. To skutočne my nemôžeme predvídať parlamentnej e, demokratickej diskusie o tom, čo sa tam presne udialo. My dôverujeme plne nezávislým vyšetrovateľom, nezávislým prokurátorom, ktorí e, majú vyšetriť túto situáciu. V Grécku je prokuratúra nezávislá. E, prokuratúra nemá žiaden vzťah k výkonnej moci. Čiže celý tento incident sa vyšetrí a právo bude dodržané plne. A rád by som tiež zdôraznil, že prostredníctvom Európskej rady, a to, čo ja hovorím, je i pozícia gréckej vlády, a ak by som e, mal zopakovať, čo povedali círi kolegovia v greckej vláde, niekoľko dní e, hovorila pani Malström s ministrami e, greckej vlády pre poriadok a občianské práva a ochranu. Samozrejme je to zrejme, že imigranti a utečenci by nemali byť E, považovaný za druhoradých. Nik by nemal byť e, považovaný za druhoradého. Ľudský život má rovnakú hodnotu. To je základný princíp rovnosti, rovnosti všetkých ľudských bytostí. A to sa samozrejme týka i imigrantov, utečencov, to sa týka všetkých z nás. E, grécky minister E, námorníctva už e, zaslal list e, komisárke pre ľudské práva komisárovi pre ľudské práva Rady Európy a povedal, že bude grécka vláda spolupracovať i s Radou Európy. Dnes ráno som sa stretol s generálnym tajomníkom Rady Európy a hovorili sme o tom, akými konkrétnymi spôsobmi budeme spolupracovať na tejto otázke, kde plne budeme rešpektovať kompetencie. Komisára pani Malström na začiatku jej prejavu urobila dôležité rozlíšenie. Povedala, že operácie pre kontrolu hraníc by sa mali líšiť od operácie, záchranných operácií. A povedala, že v tomto prípade išlo o záchrannú operáciu. A na to sú stanovené presné pravidlá, E, e, šikákský dohovor a Hamburský dohovor sa týkajú e, takýchto záchranných operácií a to je spojené v Grécku i s ochranou našich hraníc, národnej suverenity a ľudských práv. A ja súhlasím, nemôže dojsť k žiadnemu navráteniu, pokiaľ nie sú readmisné zmluvy, ktoré sú podpísané. Na druhej strane, pokiaľ Európska únia e, nedosiahne cez Frontex a komisiu vyriešiť otázku tých, ktorí sa snažia zneužiť e, ľudskú mizériu a je v tomto procese veľmi veľa peňazí, mám na mysli organizovaný zločin, tak nikdy nedosiahneme výsledok. Samozrejme, ideál by bol preskúmať všetky žiadosti o azyl a samozrejme to, kde, odkiaľ prišli tieto plavidlá, môžu, exist, môžu byť e, ísť misie Európskej únie na pobrežné mestá Turecka, Egypta, Líbie, ak by sme chceli vytvoriť nové druhy nástrojov a mechanizmov, tieto nástroje by nemali e, operovať na, len na našich hraniciach, ale i na, druhých, na druhej strane. A mali by sme mať túto diskusiu, ak chceme skutočne integrovanú politiku manažmentu e, migračných tokov. V opačnom prípade budeme trpieť touto hlbokou nerovnováhou medzi južnými krajinami Stredozemia a všetkými krajinami na vonkajších hraniciach a krajinami, ktoré eh, majú tisíce kilometrov pobrež, pobrežia a potom krajiny, e, ktoré nečelia takýmto otázkam. Hovoríme často o solidarite, hovoríme o rozumnej distribúcii, rozdelení, ale ten tlak je úplne nerovný. Myslím, že všetci sme tu otvorení. Otvorene hovoríme o tom, čo máme na mysli a pokiaľ je tomu tak, tak táto diskusia pomáha, aby sme skutočne plne rešpektovali pri riešení týchto otázok e, ľudský život. Samozrejme, každý je zodpovedný za svoje politické stanoviska. Počas mojej politickej dráhy ja som samozrejme mal mnohé politické zodpovednosti, dokonca i v e, prítomnosti mnohých kolegov v tejto miestnosti. Ďakujem. Takže príspevkom rady končíme rozprávu k tomuto bodu a prechádzame k nasledovnému bodu. Je to rozpráva o správe o pokroku, eh, správe o pokroku na Balkáne. Čiže bod vyhlásenie rady a komisie, správa o pokroku Bosny a Hercegoviny za rok